el señor presidente. Pán predseda. Buenos días, amigas y amigos, colegas. Dobré ráno, vážení kolegovia. Otváram dnešné zasadnutie. Prvým bodom dnešného rokovania je správa nášho kolegu Kalfinu o poskytnutí záruke EÚ na straty EIB z úverova záruk za, na projekty mimo Európskej únie. Pán Kalfin, ako spravodajca, dostane hneď slovo. Pán Kalfin, viete, máte 4 minúty na začiatku, teda dokopy 6, ale dve máte potom ešte na záver rozpravy, dve minúty. Takže e, samozrejme, keď budete teraz hovoriť 6 minút, tak potom vám nedostane žiadny čas na záver. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, súčasný mandát Európskej investičnej banky pre operácie mimo EÚ vyplynie, vyprší koncom októbra. Parlament a rada sa teda musia dohodnúť na predlžení tohto mandátu. Parlament o tom hovoril veľmi dôkladne počas viacerých mesiacov. Hovorili sme o mnohých nápadoch, snažili sme sa vypočuť všetkých aktérov. Bolo tu naozaj mnoho e, zasadnutí v rámci aj mimo parlamentu e, naprieč skupinami. Takže chcem sa poďakovať všetkým kolegom, Eh, ako z administratívy, tak aj z pracovných eh, skupín za naozaj veľmi kvalitnú eh, prácu. Podarilo sa nám teda dohodnúť, dosiahnuť široký konsenzus o predlžení mandátu Európskej investičnej banky, tak aby sa mohli naplniť ciele Európskej únie. Chcem sa poďakovať aj komisii a EIB za podporu a poradenstvo, ktoré sú pre nás veľmi cenné. Máme tu teraz návrh rozhodnutia, o ktorom má rozhodnúť parlament. Cieľom je väčšia miera koordinácie medzi EIB a ďalšími inštitúciami EÚ, aby tu bola väčšia transparentnosť, väčšie zapojenie aktérov, lepší systém monitorovania, podávania správ, aby sa zlepšila viditeľnosť dopadu aktivít tejto banky. Toto rozhodnutie by malo byť začiatkom pre vypracovanie spoločného stanoviska s radou. Návrh tohto rozhodnutia e, len vylepšuje profil Európskej investičnej banky ako špičkovej investičnej inštitúcie. Zároveň Ide o, o inštitúciu Európskej únie a preto musí lepšie prispieť k dosahovaniu cieľov Európskej únie prostredníctvom svojich špecifických nástrojov. Vyrábajú sa, vytvárajú sa určité zmeny vychádzajúce zo skúseností a z pochopenia toho, e, že investičná banka musí zostať investičnou bankou aj do budúcna. Parlament podporuje oveľa lepšiu koordináciu medzi diplomatickou službou, bankou a komisiou pri realizácii externých cieľov. EIB musí podporovať rozvoj a teda dodržiavať pritom aj environmentálne aspekty. Cieľom je vykoreniť e, chudobu a bojovať proti klimatickým zmenám v rozvojových krajinách. Tiež je cieľom podporovať malé a stredné podniky a rozvoj miestnych spoločenstiev. Systém monitorovania a spravodajstva prináša lepšiu transparentnosť, lepší prístup k informáciám a navyšuje možnosti pre aktérov vyjadriť svoje názory už v ranej fáze posudzovania projektov. 2 miliardy eur, toto je navýšenie na projekty súvisiace so životným prostredím. Malo by to prispieť k snahám Európskej únie, teda partnerských eh, krajín EÚ v boji proti klimatickým zmenám. Dúfajme teda, že tento nový nástroj vytvorí stimuly pre potenciálne príjemcovské krajiny, aby prispievali k boju proti klimatickým zmenám podľa cieľov EÚ. Európsky parlament tiež navrhuje navýšenie stropov garancií EÚ, ktoré banka využíva. Na prvý pohľad je to veľmi zložité rozhodnutie, pretože je to mimoriadne citlivé pre členské štáty. Akékoľvek navýšenie eh, týchto stropov eh, znamená 9-percentné navýšenie eh, príspevkov do záručného fondu, ale je to veľmi dobrý nástroj, ktorý môže prilákať lepšie financie pre projekty Európskej investičnej banky. 1,7 miliard eur, to je to navýšenie stropov, ktoré navrhujeme a umožnilo by to banke aspoň zachovať intenzívnosť aktivít v predpristupových krajinách, hlavne v oblasti Stredomoria. V minulých rokoch požiadavky eh, rady o eh, navýšenie zdrojov eh, sa posilnili a preto sa EÚ musí viac snažiť podporovať napríklad krajiny na Západnom Balkáne a v Severnej Afrike v týchto zložitých časoch. Nebude to spôsobovať nejaké vysoké náklady, pričom prínosy by mohli byť veľmi vysoké. Požadujeme od EIB, aby vytvorila lepšie možnosti, e, pokiaľ ide o e, poskytovanie spravodajstva o environmentálnych a ľudskoprávnych záležitostiach. Lokálni aktéry budú musieť byť e, zapojení do procesu už v ranej, v ranej fáze. Tiež je potrebné e, vyhnúť sa daňovým rajom. Navrhujeme vytvorenie pracovnej skupiny, e, ktorá e, vylepší koordináciu financovania z zdrojov, zo zdrojov viacerých poskytovateľov. Rozvojová pomoc Európskej investičnej banky by mala byť v ruka v ruke so snahami jednotlivých členských štátov. Ďakujem za pozornosť. In. Eh, tiene la Ďakujem veľmi pekne. Za komisiu dostane slovo pán podpredseda Kalas. Vážený pán predseda, ctení členovia, chcel by som sa poďakovať pánovi Kalfinovi, spravodajcovi a iným a ostatným členom parlamentu za ich konštruktívny prístup k tomuto problému, ktorý hovorí o záujme, ktorý ukazuje Európsky parlament smerom k aktivitám banky. Myslím si, že parlament teraz dosiahol vyváženú správu, ktorý bude solidným základom pre ďalšie negociácie medzi komisiou a radou. Posledný apr- v minulom apríle e, komisia navrhla návrh, ktorý sa týka strednodobej revízie aplikácie zahraničného manda- externého mandátu EIB. Teraz sa ukazuje, že to bolo správne rozhodnutie, ktoré umožnilo Európskej investičnej banke, aby pokračovala v externých prácach do roku 2014, zatiaľ čo sa týmto aj stanovuje mandát, ktorý hovorí o tom, že investície do zahraničných oblastí sú v súlade s oblastiami politiky EÚ, pokiaľ ide o klimatické zmeny a rozvoj. Pokiaľ ide o dnešné hlasovanie, bolo tu viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú pre komisiu priateľné. Tieto pozmeňujúce návrhy sa vzťahujú predovšetkým požiadavky na zlepšenie rozvojových aspektov, pokiaľ ide o aktivity Európskej investičnej banky. E, požaduje sa tu aj zvýšenie, pokiaľ ide o regionálne stropy e, národných mandátov. To by chodom mohlo umožniť Európskej investičnej banke, aby sa dosiahla určitá úroveň, pokiaľ ide o určité aktivity v niektorých aktiv- v oblastiach, ako napríklad krajinách, ktoré majú vstúpiť do EÚ. Mohlo by to um- umožniť Európskej investičnej banke, aby spojila úsilie a podporila Tunis a Egypt, v, pokiaľ ide o EU, trans- prechod k demokratickému procesu Európs. Takisto komisia žiada, aby bola lepšia transparencia a účinnosť. Na druhej strane, pokiaľ ide o ostatné pozmeňujúce návrhy, budeme potrebovať ešte dodatočné negociácie, pokiaľ ide o trialog. Tieto body sa vzťahujú poprvé obmedzeniu, pokiaľ ide o nárokovateľnosť mandátu vtýkajúceho sa uh, zmien, uh, klimatických zmien, ktoré doteraz ešte neboli dosiahnuté v kontexte cieľov. Po druhé, vytvorenie regionálnych usmernení, operačných usmernení ako delega, delegované právne akty, ktoré by umožnili, aby táto orientácia, ktorá tu je e, v návrhu komisie stanovená, bola realizovateľná. Potom sú tu ešte pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú dlhodobých cieľov, ako napríklad vytvorenie Európskej platformy, pokiaľ ide o spoluprácu a rozvoj, alebo pokiaľ ide o úvahy, úvahy o dlhodobú spoluprácu a rozvoj a ich financovanie. Tieto sa však netýkajú konkrétne súčasného mandátu. Mali by sme byť opatrní, aby tieto negociácie k týmto pozmeňujúcim návrhom aby neoddialili implementáciu týchto, týchto mm, právnych aktov v kontexte a v rámci tohto e, rozhodnutia. Trialóg medzi jednotlivými inštitúciami začne na základe správy, ktorá sa príjme dnes. Spoločným cieľom je, aby sme to prijali ešte pred letom, aby sme jednoducho sa vyhli nejakým rizikám ktoré by súviseli s nerozhodnutím parlamentu a týmto by vlastne sa zastavili externé aktivity Európskej investičnej banky. Ďakujem pekne vám, veca, ďakujem ctení členovia. Ďakujem pekne. Ďakujem za príhovor. Teraz za výbor pre zahraničné veci dostane slovo pán Pejlon. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel predovšetkým poďakovať kolegovi Kalfinovi za vynikajúcu prácu, ktorú sa nám podarilo spoločne dosiahnuť a v mene výboru pre zahraničné veci, kde som spravodajcom, by som sa chcel poďakovať aj pani a pánovi Lambsdorfovi. E, teraz by som sa chcel vyjadriť e, s pozitívnym bodom tejto správy a návrhu, ktorý pán Kalfin už sám objasnil, pokiaľ ide o mandát e, v ktorom sa sú, sústredí predovšetkým na sociálne oblasť a ekologickú oblasť, ľudské práva, aby sme jednoducho sa sústredili predovšetkým na tie krajiny, ktoré to najviac potrebujú aby sme mali najlepšie kontakty s politikmi týchto krajín. Pri všetkých týchto bodoch skutočne parlament má jednotný názor a musí to byť, uh, musí to byť podporené aj pokiaľ ide o negociácie s radou. Chcel by som však poukázať aj dva nedostatky. Je mi ľúto, že výbor pre zahraničné záležitosti Eh, nedosiahol koncenzus alebo dosiahol koncenzus so všetkými politickými stranami tak, že sa to zdá byť, že je to nevyhnutnosť a že tu ide o nevyhnutnosť, pokiaľ ide o otvorenie diskusie, ktorá by súvisela s tými stropmi pre rok 2012 a 2013, že s demokratmi sme sa e, dohodli za spolupráce pána spravodajca, že sa k tomuto ešte predložia aj pozmenice návrhy. A potom, sú tu ešte, potom je tu ešte rozhodujúci bod, na ktorý by som chcel z politického hľadiska upozorniť. E, tento e, je predmetom diskusie už celé roky, keď padol berlínsky múr. E, veľa ľudí reagovalo predovšetkým na rozšírenie Európskej únii, ale potreba rozšírenia Európskej únie bola nespochybniteľná. A potom tu boli také snahy, aby sa skutočne Európska investičná banka zasadila o rozvoj a rozšírenie Európskej únie aj v tomto zmysle. Boli to tí prví, ktorí poskytli finančné prostriedky Eh, do oblasti aj Stredomoria a vieme, že tieto finančné prostriedky by nemali presahovať nejaký rámec eh, za rok 2013 za diskusia, ktorá tu teraz bude, pravdepodobne poukáže na určité problémy. Máme tu návrh, ktorý bol odsúhlasený parlamentom. Ide tu Stredomorskú úniu, to sa nespomína v tejto správe, o tom však budeme dneska hovoriť. Je tu o vytvorenie e, banky stredomorského obdobia, e, o stredomorskej oblasti. Je to predovšetkým možnosť, ako by sme mohli e, túto oblasť financovať. Je to jasný znak na to, ako Európska únia podporuje túto oblasť a skutočne by som bol rád, keby sme tejto veci venovali konzekventne, aby sme vytvorili základ pre vytvorenie takejto banky. Ďakujem pekne. Teraz na dve minúty dostane slovo pán Tajs za výbor pre rozvoj. Pán predseda. Rýchly hospodársky rast v rozvojových krajinách a sa a ide pomimo mnohých ľudí, dokonca v mnohých afrických krajinách je, sú, je dvojmiestný hospodársky rozvoj, ako je napríklad mesto Aris Abeba, ale chudoba napríklad rolníkov a žien tu musíme ešte, e, toto musíme riešiť. E, tu je takisto problém vo financovaní, pretože banky majú viac dôvery e, v obchodníkov ako v ženy a v rolníkov a tu musí EIB takisto zohrávať veľmi dôležitú úlohu. EIB nemôže e, financovať len priehrady, infraštruktúry, projekty infraštruktúry alebo um, podniky v rámci EÚ. Samozrejme, musí sa v tom pokračovať, v tom financovaní, ale e, po konzultácii so všetkými dotknutými a premostenie sociálnych nespravodlivostí. Tu musíme nasadiť. Nové však je, že banka sa má zasadzovať presadzovať e, tiež za farmárov a jednotlivých ľudí v, týchto, v tomto prostredí. Ide to cez lokálne úvery alebo mikrofinancovanie. Toto no je veľmi potešiteľné, ale samozrejme aj v spolupráci s rozvojovými bankami jednotlivých členských štátov. EIB, EIB musí podporiť tieto projekty dostatkom personálu, tak aby sa mohli ďalej rozvíjať. EIB predstavuje nové nástroje na rozvoj um, tejto rozvojovej politiky, ďalší rozvoj rozvojovej politiky EÚ. Ja chcem poďakovať EIB, eh, pánovi Kalfimu aj tieňovému správcajcovi za vynikajúcu spolupráci. Ďakujeme pán Berman za výbor pre zahraničný obchod má jednu minútu pán Damos. Až doteraz eh, odborníci, ktorí viedli Európsku investičnú banku, tak konali dosť vyvážene. Dávali sa pôžičky veľmi opatrným spôsobom a týmto spôsobom Európska investičná banka mala skutočne veľmi málo zlých tých negatívnych pôžičiek. Avšak čo táto správa chce dosiahnuť je, aby sa táto profesionálna kultúra Európskej investičnej banky trošku zmenšila, aby skutočne sa sústredila na celú, celú paletu politických cieľov. Komisia to celkom jasne dala najav. Nejaká, nejaký zmiernenie komerčných kritérií, na základe ktorých pracovala táto banka doteraz, pravdepodobne bude viesť k tejto záruke. A toto bude musieť zaplatiť e, daňový poplatník. A preto by som sa ešte chcel opýtať, či títo naši ťažko e, zarábajúci daňoví poplatníci skutočne chcú finančovať čisto politické ciele mimo Európskej únie? Ďakujem pekne, pán kolega. Vidím, že sa hlásil slovo pán Tomáš Doč, ale ten tu teraz momentálne nie je. Nachádza sa v inom výbore, vo výbore pre kontrolu rozpočtu a preto dostane teraz slovo na jednu minútu pán Kutáš, ktorý je vo výbore pre menové záležitosti. Ďakujem pekne, pán predseda táto správa e, nám ponúka e, ďalšie možnosti, ako sa dá rozvoj v oblasti tretich krajín e, podporovať zo strany Európskej únie, je veľmi dôležité, aby sme skutočne dbali o právny štát, o charakter právneho štátu v týchto krajinách a preto je aj návrh na predlženie tohto mandátu EIB veľmi dôležitý. Tento mandát je dôležitý ako taký a preto je dobré, aby tam boli zahrnuté aj kandidátske krajiny, ktoré majú skutočne dobré e, prepojenia s Európskou úniou, aby sa e, všetky podmienky plnili v týchto e, krajinách, ktoré spolupracujú s Európskou úniou. A preto potrebujeme formou investičnej, Európskej investičnej banky podporovať predovšetkým také projekty, ktoré sú dôležité pre Európsku úniu, napríklad e, ropovod Nabuko a iné projekty. Takisto je dôležitá aj kontrola týchto projektov, ktoré financuje Európska investičná banka a treba dbať na to, aby tieto boli financované až do e, ukončenia. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Pán Doč sa ešte stále nevrátil a preto prejdeme k rečníkovi v, prečníkom v mene politických skupín a prvým z nich je pán Kolino. Ďakujem pekne. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať pánovi spravodajcovi za prácu, ktorú vykonal. Dnešným hlasovaním vlastne podporujeme komunitárnu garanciu, záruku, ktorá sa týka úverov a záruk mimo Európskej únie to je opatrenie, ktoré skutočne nadobúda veľký rozmer, ak si uvedomíme súčasnú hospodárskú situáciu. Je dôležité podporovať trhy, ale aj treba sa pozerať na to, aby tieto úvery skutočne z tejto banky boli e, zacielené tak, ako to, ako to predpokladajú kritéria ak Európska investičná banka chce investovať e, do oblastí, ktoré sú mimo hraníc 27 členských štátov, tak ako to predpokladá aj komisia vo svojom návrhu. O týchto procesoch sme diskutovali, ale táto diskusia doteraz bola vždy konštruktívna, o tom sme hovorili aj v rozpočtovom výbore a takisto doteraz prebieha aj táto diskusia v pléne Politické debaty a politické diskusie vždy sa sú, museli sústrediť predovšetkým na synergie, ktoré viedli k malým a stredným podnikom a musíme sa postarať o to, aby intervencie e, v južných častiach e, Európskej únie e, boli skutočne pozitívne, aby sa tu peniaze neplitvali a pokiaľ ide o pôžičky ako také, Európska investičná banka musí byť schopná nielen poskytovať e, tieto pôžičky, ale musí byť konkurencie schopná aj na svetovej úrovni. Investície ako také boli rozšírené už na krajiny ako Líbia a Irak, ale nie na Bielorusko, kde dodržiavanie ľudských práv podľa vyhlásenia o ľudských právach jednoducho ešte stále nie je v poriadku. Čiže musíme e, umožniť Európskej investičnej banke podporovať ciele, ktoré súvisia s ľudskými právami. Je veľmi dôležité, aby parlament dosiahol s komisiou a radou zhodu, aby sa mohlo v týchto intenciách pracovať ďalej. Ehm, bol tu aj ústny pozmeňovací návrh, pokiaľ ide o navýšenie intervencií e, do stredomorského priestoru. Táto intervencia by mohla viesť aj k stabilizácii tohto regiónu, aj keď sa pozrieme na problémy, ktoré poznáme z nedávnej minulosti, ktoré súvisia predovšetkým s migračnými problémami. Ďakujem pekne, pán Kolína mám dojem, že tu ide o otázku, že pán Dartmus sa hlási uh, s modrou kartou na vás. Príjmate túto otázku? Nech sa páči. Áno. Uvedomuje si pán rečník, aké sú tu veľké náklady, ktoré súvisia s týmto všetkým a ktoré sa týkajú hlavne daňového poplatníka? Chcete odpovedať na túto otázku? Áno. Myslíte celý ten proces, celú tú operáciu, alebo myslíte nejaký konkrétny bod? Týmto je vlastne otázka už zodpovedaná. Teraz dostane slovo pán Ferm v mene politickej skupiny SND. Herr talman, eh, kolleger. Först ett stort Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážne kolegyne a kolegovia. Najskôr by som sa chcel poďakovať Ivanovi Kalf, Ivajlovi Kalfinovi, a hm. pánovi spravodajcovi za vynikajúcu odvedenú prácu. Um, on veľmi dobre spolupracoval aj so spravodajcami z jednotlivých výborov zúčastnených na tejto práci. Uh, Teraz je na to čas, aby sme vytvárali stabilné finančné inštitúcie, ktoré by pri finan- eh, rozhodnutí o finančných otázkach mohli poskytovať napríklad úvery tam, kde súkromný finančný trh eh, stroskotáva. Sú to nové nástroje, nástroje, ale hovoríme aj o ďalšom rozvoji eh, aj stávajúcich nástrojov v rámci Európskej únie ja sa chcem venovať prvým trom aspektom ktoré by mali ktorým by sme sa aj mali venovať tak v našom parlamente, ako aj na rade. To je posilnenie úlohy EIB a e, presadzovanie cieľov politiky EÚ. Za druhé, vyššia horná hranica pre, klím, eh, pre úlohy alebo projekty v rámci klimatických zmien a ochrany klímy a, eh, a intenzívnejší podiel členských štátov, pretože väčšina práce EIP sa orientuje na Európsku úniu, ale máme veľa projektov aj v rozvojových krajinách a preto by sme sa mali zastávať a mali by sme vytvárať zostrené kritéria pre projekty, tak aby sme dosiahli aj naše ciele rozvoja a mali by sme tieto kritéria podporovať. Ďalej ide o lepší náhľad na prácu, EIB eh, v rámci externých mandátov doteraz boli veľmi ťažké alebo ťažkopádne rozhodovacie reťazce, ktoré zhoršovali eh, tú transparentnosť um, konania EIB um, musela doteraz rešpektovať aj pravidlá v daňových rájoch a preto sa veľmi teším a podporujem aj um, ústny pozmeňovací návrh, ktorý dúfam, um, s ktorým dúfam budú všetci súhlasiť a ktorý nám uh, umožní podporiť zmenu v Egypte a v Tunisku a dúfam, že budeme túto správu podporovať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za liberálov dostáva slovo pán Haglund. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel ako prvé poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu a profesionálnu prácu na tejto správe. My sme veľmi dobre spolupracovali a výsledok je skutočne vynikajúci. Podľa môjho názoru niektorí mm, vyjadrili e, svoje obavy že dobrá práca EIB by mohla byť teraz ohrozená. Ja považujem tieto obavy za neoprávnené, pretože teraz ide o to, aby sme pod potvrdili a vyhodnotili e, počas mandátu, tak aby sa zlepšilo smerovanie EIB. E, sú, je tu mnoho dobrých nápadov, ktoré, sa, ktoré sú odrazené v tejto správe a uh, je potrebné, aby sme mysleli tiež na to, že pomaly musíme začínať s rokovaniami a s vyjednávaním o ďalšom mandáte EIB pre ďalší finančný výhľadový plán od roku 2014, pretože si musíme jednoducho zvážiť, akým smerom by sa EIB malo pohybovať a takisto, aké zdroje banka na to bude potrebovať. Myslím si, že toto musíme mať na zreteli. Uh, v tejto súvislosti mi dovolte, aby som sa venoval dvom aspektom. Jeden aspekt už spomínal pán kolega Fern, a to posilnenie zdrojov ktoré môže EIB využívať v Severnej Afrike. Toto považujeme za mimoriadne dobré, pretože EIB by mala mať, mala mať externý mandát tak, aby mohla plniť tieto svoje úlohy ale chcem eh, ešte povedať niečo, čo povie <laughs> zrejme môj kolega Alexander Lambsdorff a to a eh, využívanie finančných prostriedkov pre Bielorusko. Tu si myslíme, že toto nie je možné, pretože tu ide o naše zásadné princípy, eh, ktoré musí rešpektovať aj Európska investičná banka. Mm, pán správodajca mm, veľmi dobre spolupracoval s tieňovými spravodajcami z, riedny, z, z rôznych eh, politických skupín, a, takže sme urobili veľmi dobrý výsledok, ktorý bude mať širokú podporu v parlamente. Toto je dobrý signál smerom k rade a dúfam, že eh, rada bude rešpektovať naše postoje. Ďakujem teraz za zelených Jedna minúty pani Trupl, 2,5 minúty pani Trupl. Pán predseda, vážne kolegyne a kolegovia, dovolte mi, aby som sa ako prvé poďakovala pánovi Kalvinovi za jeho ambicióznu správu a chcem vám pripomenúť, že um, správa e, Európskeho súdneho e, dvoru e, si vyžadovala, aby sa externý mandát, aby sa v rámci udelenia externého mandátu požiadalo o súhlas, musí to byť urobené v procese spolurozhodovania. Európska únia si stanovila celý rád veľmi dobrých cieľov v rámci Lisabonskej zmluvy, boj s chudobou, nastavenie demokracie, právneho štátu a rešpektovanie ľudských práv. Samozrejme je veľmi dôležité, že EIB ako finančný nástroj práve e, podporuje presadenie týchto cieľov, aby nepôsobilo proti ním, ale aby sa zasadzovalo za presadzovanie týchto cieľov EÚ. Ide takisto o vytvorenie infraštruktúry, lepšie zásobovanie vodou, vytváranie alebo budovanie sanitárnych zariadení, zariadení. Ide o finančné prostriedky pre ďalšie vzdelávanie a osvedu, pretože toto je jednoducho príspevok k zabezpečeniu budúcnosti rozvojových krajín a pre boj s chudobou. Takisto je veľmi dôležité, aby sme mali tento optional mandate, teda opcionálny mandát v oblasti ochrany klímy. My musíme brať veľmi vážne naše vlastné ciele v oblasti klimatickej politiky a EIB tu musí s nami spolupracovať. Takisto považujem za veľmi potešiteľné, čo navrhol v správe pán Kalfin, že ekonomický rozvoj a rozvoj a demokratické zmeny v stredomorskej oblasti, ako je v Eh, Egypte a v Tunisku. Tu musí byť EIB nápomocná, ale tu, a preto spovažujem eh, pozmeňovacie návrhy, o ktorých budeme neskôr hlasovať za veľmi dôležité. My chceme nastaviť vyššiu mieru transparentnosti pre eh, Európsku investičnú banku. Komisia musí predložiť každý rok správu, to nám však nepostačuje, pretože my máme veľký záujem na vyššej miere transparentnosti a chceme, aby sa predtým, ako sa rozhodnutia urobia, na nich podielali uh, nevládne organizácie a ďalšie, e, ďalšie e, orgány, tak aby sa zvyšila miera transparentnosti, aby sa... E, a, preto si myslím, že je dôležité, aby sme tie dobré ciele, ktoré sme si a predstavzatia, ktoré sme tu urobili, aby sme toto presadzovali, aby sme podporili aj EIB v ich ambicióznych plánoch. Dúfam, že toto bude rýchly proces, aby sme robili, urobili spoločnú politiku e, na užitok aj občianok a občanov z tretieho sveta. E, pani Swinburne na minútu za európskych konzervatívcov a reformistov. Ďakujem pekne. Poskytovanie takýchto pôžičiek v EÚ aj mimo EÚ má finančné dopady ale takto by sme možno mohli dobre využiť prostriedky EÚ, preto aj rizikový manažment je veľmi dôležitý. Takéto požičky a ich súvahové implikácie musia byť monitorované. Európsky parlament si musí uvedomovať, to, čomu vystavujeme náš rozpočet EÚ a rozpočty členských štátov. Dohľad, transparentnosť je eh, veľmi dôležitá. Finančná kríza nám ukázala, že banky si neuvedomovali eh, svoje eh, záväzky, svoje povinnosti. Musíme sa poučiť z krízy vo finančnom sektore. Musíme si uvedomiť, čo zaručuje Európska únia formou garancií. Tiež si musíme uvedomiť, že jednotlivci v rámci EIB a v rámci komisie, ktorí riadia tieto finančné finančné e, produkty, je také dôležité rozhodnutia, že títo musia byť naozaj náležite vyškolení. Ide o peniaz daných poplatníkov, teda je potrebné ho ich míňať e, naozaj náležite. Ďakujem pekne, pani Swinburn. Teraz dostáva v mene GUE NGL na 2,5 minúty slovo pán Portaž. Ďakujem pekne, pán predseda. No už myslím si, že dnes hovoríme na jednej strane o vylepšení a rozšírení mandátu EIB, čo úzko súvisí so systémom záruk, ktoré sú skrátka potrebné v systéme financovania. Takéto rozšírenie mandátu je samozrejme dobrým krokom, krokom správnym smerom, pretože takto bude môcť Európska investičná banka lepšie splňať svoje ciele, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc a rozvojovú spoluprácu. Európska investičná banka a Európska únia samozrejme podliehajú hodnoteniu ratingových agentúr a toto je problematické z hľadiska záruk. A tým sa dostávam k otázke, potrebnej obozretnosti, keď sa napríklad bude investovať do vzdelávania, do boja proti chudobe, do zdravotníctva, do rozvojových cieľov milénia, pretože toto absolútne nie sú ziskové oblasti. Takže je naozaj na mieste zamyslieť sa nad našim vzťahom s ratingovými agentúrami. Je dôležité zamyslieť sa nad tým, ako je táto obozretnosť vôbec možná, pokiaľ ide o záruky napríklad v boji proti chudobe? A ako zároveň môžeme byť e, taký málo obozretný, pokiaľ ide o tie finančné zločiny, ktoré došli, ktoré, ktoré vznikli. Vôbec sme si nevšimli, že sa takéto niečo deje. Takže toto všetko sú aspekty, ktoré je potrebné zohľadniť. Ja mám určité výhrady a hneď vám aj poviem prečo. Máme Európsku úniu, ktorá má zahraničnú politiku, ale táto vychádza v zásade z prístupu dvojitého metra ľudské práva v tejto oblasti, financovanie EIB by nemalo ísť ani do Líbie, ani do Bieloruska. Aké kritériá tu uplatňujeme? Musíme byť naozaj úprimní, hovoriť jasným jazykom. Druhým aspektom je Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Máme tu veľmi široký mandát vrátanie operácií, ktoré sú vojenského charakteru. Takže vystáva otázka, keď tieto dva aspekty prepojíme, ako je možné, že Európska investičná banka sa neodvráti od súčasného mandátu. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, pán Portáš. Teraz vystupí v mene EFD pani Andrea Sen na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska investičná banka využíva verejné prostriedky národov Európy na garanciu pôžičiek buď to finančným sprostkovateľom alebo koncovým príjemcom v 74 krajinách. V porovnaní s inými medzinárodnými inštitúciami s podobnými funkciami Európska investičná banka, teda je reputácia, eh, vôbec nesvedčí o transparentnosti a poskytovanie správodajstva zatiaľ nie je úplne v poriadku. Hlavne pokiaľ ide o pôžičky EIB malým a stredným podnikom prostredníctvom sprostkovateľských bank. Tu často EIB nevie, kde tie peniaze končia a teda často je to spôsobené netransparentnosťou tých sprostredkovateľov. Taktiež pôžičky sú garantované EÚ e a rozpočet EÚ predsa platia daní poplatníci, preto vás prosím, aby ste hlasovali proti tejto správe, ktorá nechráni adekvátne záujmy daňových poplatníkov. Ďakujem pekne, pani Andreasen. Uzavrieme to teraz vystúpením kolegu Hartonga, ktorý vystúpi v mene nezaradených na minútu voorzitter de eib ondersteunt het van de eu. Pán predseda, EIB podporuje zahraničnú politiku Európskej únie, predovšetkým rozvojovú politiku, takto sa to uvádza v správe môjho kolegu, zuzeckého kolegu Kalfina, ale my nechceme e, zahraničnú politiku EÚ a my nechceme žiadnu banku, ktorá by slúžila politikom. EIB a jej rozpočet sa odvíja alebo garantuje z rozpočtu EÚ a tým pádom s e, poplatkom našich daňových poplatníkov. E, takže my vidíme tie projekty Kuba, Venezuela, Turkmenistán, Líbia, palestinské oblasti. To sú skutočne krajiny, ktoré nie sú veľmi demokratické. A teraz chceme ešte aj, aby EIB poskytovala e, ďalšie úvery um, a chcem im navýšiť limit. Uh, nuž, viete, čo to je skutočne materiál pre dobrodružné filmy, čo tu čítam, ale mne sa to nepozdáva, ja som proti tomu a budem hlasovať proti tomuto, uh, proti tejto správe. ďakujem, pán Berman, vám chce položiť otázku modrou kartou. Akceptujete jeho otázku? Tá, z nech sa páči. Pán predseda, ďakujem. Uh, Erlof Dartmoor nám e, vysvetlil rozdiel medzi, e, pardon, nepochopil rozdiel medzi subvenciou a úverom. Pán Harton takisto nerozumie, že, zrejme nerozumie, že Európa nie je ostrovom, vo svete, pokiaľ niečo chceme, tak musíme investovať e, v rozvoj e, okolitých krajín. Toto nefunguje subvenciami, ale funguje to poskytovaním úverom. Úverov, pán Hartman, chcete reagovať? Áno. E, môj ctený kolega by mal vedieť, že ide o politiku a politické rozhodnutia. My musíme rozhodnúť o tom, aby sa peniaze našich daňových poplat poplatníkov eh, rozumne využívali a to skôr na rozvoj EÚ ako pre zahraničnú politiku. Ďakujem, hovorí pán predseda. Teraz eh, pristúpime k rečníkom vo vlastnom mene. A ako prvé, pani Barbara Matera. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja by som eh, sa chcela poďakovať spravodajcom mi za odvedenú prácu. Ja si myslím, že EIB ako a jeho, e, jej úloha ako finančnej predlženej ruky Európskej únie je veľmi dôležité a je veľmi uznávaná aj v krajinách na, e, e, v juhomorskej oblasti. Táto inštitúcia a jej ciele si vyžaduje skutočne veľké úsilie aj z našej strany, aby sme pomáhali presadzovať naše ciele a musí mať plnú podporu. My chceme podporovať e, okolité krajiny pri budovaní ich infraštruktúr. E, a, lokálneho rozvoja. Takže my vieme, že um, rozpočet pre um, zahraničnú činnosť má, uh, je limit viac ako 2 milióny, 2 milióny eur. EIB musí financovať z, tých, z tejto sumy um, projekty, ktoré by sa ináč neuskutočnili a to je veľký príspevok k stabilite uh, stredomorskej oblasti. Pani Matera a hovorí pán predseda, tlmočníci ma upozorňujú na to, že nemôžete hovoriť tak rýchlo ako doteraz. Prosíme vás, aby ste hovorili e, skutočne pomalšie, aby ste boli korektne pretlmočená. Ďakujem, hovorí pani Matera e, budem sa snažiť, um, je mi to ľúto. Dobre, takže tieto ciele si vyžadujú vysokú mieru koordinácie medzi činnosťou Európskej investičnej banky a Európskej zahraničnej služby. Ja považujem za mimoriadne dôležité vytvoriť také spoločnú governance pre e, tieto tri inštitúcie, ktoré, e, ktorých činnosť sa odráža v rámci EIB a takisto aby sme vytvorili pre Európsku komisiu e, a EIB príslušnú platformu, tak aby Európsky parlament rovnako s komisiou a EIB mohli sa venovať e, riešeniu úloh inovatívnymi metódami. Je mi ľúto, ak som e, bola príliš rýchla a e, tlmočenie bolo potom adekvátne. Ďakujem pani kolegyňa Hercogine na pol minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, stení kolegovia. Európska investičná banka táto banka je ako téma veľmi dôležitá, pretože keď tu hovoríme o zárukách pôžičiek, tak je to skutočne veľmi dôležitá. Európska investičná banka je kľúčovým hráčom, pokiaľ ide o pôžičky nie len v Európskej únii, ale aj mimo hranice Európskej únie. A za súčasných podmienok však žiadna európska inštitúcia nemá kontrolu alebo dohľad nad touto bankou a toto by sme chceli zmeniť, pretože to je prekážka, pokiaľ ide o ďalší rast. Pôžičky na projekty mimo Európskej únie by mali si zasluhujú viac pozornosti. Nie len pokiaľ ide o tie skutočnosti, ktoré tu už boli uvedené, ale aj preto, že jednoducho nemôžeme vykonávať tú istú kontrolu mimo Európskej únie, ako to robíme v Európskej únie. A preto by sme potrebovali lepšiu prípravu, ktorá súvisí s týmito projektami mimo Európskej únie. Zároveň však tieto projekty mimo Európskej únie sú skutočne kľúčovými eh, projektami alebo kľúčovými cieľmi, predovšetkým v regiónoch, ktoré sú možno problematické. Tak to bolo spomenuté aj vo výbore pre priemysel. Chcela by som zdôrazniť predovšetkým projekty, ktoré súvisia s energetikou. Viac ako 50 pôžičiek sú, je zacielených na krajiny východného susedstva východného partnerstva. Toto je skutočne kľúčový záujem pre Európsku úniu, pretože väčšina e, dovozu plynu prichádza práve z krajín, e, ktoré sú našimi východnými susedmi. A preto je skutočne veľmi dôležité, aby Európska investičná banka sústredila svoje ciele na financovanie takých cieľov, ktoré sú ktoré sú prepojené s bezpečnosť, energetickou bezpečnosťou a dodávkou energetických súrovín do Európskej únie. Súhlasím so spravodajcom a skutočne mu blahoželám. Mali by sme podporovať užšiu spoluprácu s Európskou investičnou bankou aj pre Euró- s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj a mali by sme vytvoriť synergiu. To by mohlo pridať na hodnote. Ďakujem, nech sa páči pán Lambsdorff. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu, tak tam je poukázané aj na nové požiadavky, ktoré súvisia so zahraničnou politikou Európskej únie. Bolo tu už poukázané na koherentnosť, súčinnosť, na súčinnosť SVČ Komisia Európskej investičnej banky a táto Lisabonská zmluva takisto očakáva aj viac transparentnosti, väčšiu kontrolu a spoločné rozhodovanie, pokiaľ ide o tieto otázky. Všetko to sú, prispieva ku kvalite e, tejto debaty, rozpravy o zahraničnej e, politike. Predovšetkým, ak tu máme reprezentantov výborov, ktorí spracujú v oblasti zahraničných záležitostí. Výsledkom tejto správy je, že parlament sa rozhodol vyčarknúť Bielorusko zo zoznamu tých krajín, kde Európska investičná banka by mohla konať bez toho, že by sa to bolo, že by sa to bolo odsúhlasilo tu v parlamente. Ak sa budú dodržiavať ľudské práva, ak budú opoziční politici prepustení, ak tu bude sloboda tlače, sloboda vyjadrovania, tak potom možno, áno, to sú všetko témy, ktoré sú dôležité pre náš vzťah s, takým susednou, s takou susednou krajinou, ako je Bielorusko. o tom by sme mali hovoriť predtým, než nám bude aktívne uh, účinkovať aj Európska investičná banka. Som skutočne rád, že takto sa parlament rozhodol a preto by som vyzýval, aby to urobila aj rada. Včera sme tu večer mali rozpravu o, o Egypte a hovorilo sa tu o nástroju, ako by sme mohli tejto krajine pomôcť vysoká predstaviteľ Cathy Ashton požadovala, aby sme navýšili tento strop pre Európsku investičnú banku. Parlament by to rád podporil. Musíme s Egyptom, so Severnou Afrikou, ako aj s eh, Líby, s Tuniskom spolupracovať. Myslím, že to je dobrý príklad k tomu, ako tento parlament dokáže rýchlo reagovať. Aj tu teraz znovu očakávame, aby rada takisto reagovala ako my aby takisto konala. Myslím si, že tieto nástroje, ktoré máme pre externú spoluprácu, predovšetkým pokiaľ ide o tieto pôžičky, ktoré poskytuje Európska investičná banka, sú dobré podmienky na to, ako môžeme my pomôcť. Ak tam bude rozvoj, ak tam bude demokracia, tak budeme aj menej mať imigrantov na našich hraniciach. A to by som chcel skutočne sprostredkovať aj našim kolegom extrémne pravicovo založeným, pretože ich argumenty nevystačia. Ďakujem pekne, pán Ramsdorf. A teraz má na minútu slovo pani Heidi Hautala. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska investičná banka a skutočne sa snaží realizovať veľmi dôležité ciele, ako napríklad boj proti chudobe. Prirodzene, činnosť tejto banky musí byť v súlade s cieľmi Európskej únie. A preto je veľmi dôležité, aby táto banka konala otvorenia transparentne. A v tomto zmysle vlastne zelení predložili pozmeňujúce návrhy číslo 6 a 7, ktoré si kladú za cieľ, aby všetky e, úvery, ktoré sú poskytnuté, boli poskytnuté transparentne a verejne a aby boli k dispozícii aj dokumenty, e, ktorými sa, ktorými sa potvrdzuje vlastne eficientnosť týchto investícií do projektov. Európska investičná banka musí všetky tieto dokumenty dokumenty, ako všetky ostatné inštitúcie Európskej únie, zverejniť. Ďakujem pekne, Hautala. Teraz dostane slovo pán Černesky na jednu minútu. Rečník nemá mikrofón. Pán predseda, vážené dámy a páni, Európska investičná banka je de facto inštitúciou Európskej únie, pretože je financovaná z daní európskych poplatníkov. Teda takže e, musí to byť veľmi transparentná banka, musí to byť banka, ktorá e, musí preukázať, ako e, funguje a to, tento svoje eh, konanie musí eh, zverejniť v absol- do absolútnych detail- Ja ako predstaviteľ krajiny, ktorá hraničí s Bieloruskom, som za to, aby Európska investičná banka zmrazila všetky možnosti udelania, poskytovania požičiek, kreditov a podpory eh, košenkového režimu. Uh, musíme ukázať, že ľudské práva na európskej úrovni sú, eh, eh, hodnotíme rovnako vysoko eh, pri rešpektovaní týchto práv v Európe, Ázii, ako aj v Bielorusku. Ďakujem pekne, pán kolega Čarnecký, pán Morganti, ako ďalší na minútu. Pán predseda, vážené dámy a páni, e, táto správa by mala ukotviť garancie Európskej únie pre EIB. Mnohé investície, ktoré sú podporované EIB, idú do krajín, ktoré e, prechádzajú práve v týchto týždňoch epochálnymi zmenami e, režimy, ktoré, sú, ktoré boli zvrhnuté pohybom z dola Eh, od obyvateľov, takže vlastne ide o nastolanie vnútornej demokracie. do istej miery je to pre mňa paradoxné. Ja si kladiem otázku, či by nebolo zmysluplnejšie, keby EIB eh, navýšila skôr svoje investície v Európe a navýšila limity pre investovanie do malých a stredných podnikov, tak ako to aj to želal eh, pán komisár Tajani pred mesiacom tejto sále. Ja musím totiž to konštatovať, že napríklad aj Turecko patrí do kandidátskych krajín ale napríklad my z Lígy Nord nebudeme nikdy akceptovať, a musím to ľudí, nikdy nebudeme akceptovať, aby sme išli týmto smerom. Pán prezident, hovorí, ďakujem pekne, pán Legatini, ako, a jednu minútu bude hovoriť pán Stojanov. Mm, ďakujem pekne, pán predseda. my e, musíme skutočne konštatovať, že táto správa mm, sa musela e, skutočne veľmi zjadlo diskutovať pred tým, ako e, sa vydá, um, ako sa minie, um, minú peniaze daňových poplatníkov v rôznych krajinách, vrátane Turecka. Keď si zoberieme práva bulharských občanov, keby sa rešpektovali, už potom by to bola iná vec. Ja chcem podporiť to, čo povedal Dartmouth. Angli- anglický lord je si intenzívnejšie vedomí tejto zodpovednosti, našej zodpovednosti ako socialista Kalfin. My sme tu na to, aby sme riešili problémy našich občanov a keď vyriešime problémy našich občanov, potom môžeme poskytnúť peniaze aj Turecku. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz 1,5 minúty. Prepačte, vidí, videl som modrú kartu, pán Kalfin hneď budete mať diskusiu ukončiť a, túto rozprávu ako správodajca. A pretože už sme zase a, v omeškaní, tak teraz sme 1,5 minúty pán Stavrakakis. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Ja chcem takisto poďakovať pánovi Kalfinovi za vynikajúcu odvedenú prácu. Pán predseda, vážené dámy a páni, nemáme, obav, e, nemáme žiadne pochybnosti o tom, že e, dnešná e, finančná kríza e, ukázala na to, <clears throat> aká dôležitá je úloha tejto banky pre Európsku úniu. Tá úloha je mimoriadne dôležitá, e, ona podporuje tak projekty v rámci Európskej únie, ako aj externé, ako aj externé um, projekty, návrhy, ktoré sa uvádzajú v našej správe, sa venujú v zvýšenej miere transparentnosti, zrovnanie činnosti európskej a, a prisúzovanie činnosti Európskej investičnej banky na zahraničnú politiku EÚ, navýšenie určitých limitov. Toto všetko sú veľmi dôležité a užitočné návrhy. Návrhy, s ktorými súhlasím a ktoré podporujem, pretože oni zlepšujú efektívnosť práce Európskej investičnej banky, ale zároveň tieto činnosti takisto zlepšujú obraz Európskej únie pred celým svetom. Ďakujem. Mi jednu minútu, pán Mulder. Ďakujem, vážený pán predseda. Úloha Európskej investičnej banky je čím ďalej tým dôležitejšia, pokiaľ e, si nevykladá milne znamenia a rating AB sa, sa nikdy nesmie ohroziť novými úlohami, pretože keď si zoberieme diskusiu o finančnom výhľadovom pláne, tak to vyzerá tak, ako keby peniaze, ktoré poskytujú členské štáty EÚ, v podstate nenarastú oproti dnešnej sume a preto si musíme pre všetkým pozrieť, ako môžeme využívať EIB e na plnenie určitých politických cieľov v rámci Európskej únie. Takto sme to robili aj v minulosti. Ja si osobne myslím, že otázka, aký multiplikačný faktor majú garancie, ktoré my poskytujeme EIB. Toto je dôležité. Preto by bolo dobré, keby banka, čo možno najrýchlejšie, predložila správu, tak aby preukázala, áno, toto boli najúspešnejšie garancie e, s ohľadom na multiplikačný faktor a na tomto základe potom môžeme lepšie vybrať pri príprave finančného výhľadového e, plánu, môžeme lepšie zabezpečiť prostriedky pre EIB. E Ďakujem, pán Mulder. A teraz um, um, vieme, že máme málo času, ale ako posledný pán Poremba. Pán predseda, uh, v posledných rokoch sa e, Európska únia, e, Európska únia posilnila svoju politiku, zahraničnú politiku a na to využíva mnohé nástroje, napríklad Európsky nástroj e, sú, susedstvo a partnerstvo, Európske partnerstvo a okrem toho aj EIB máme projekty v oblasti transportu, v oblasti dopravy, teda v oblasti infraštruktúry, napríklad plynovod Nabuko a tak ďalej. Čo sa týka východného partnerstva, tu nemôžeme zabudnúť na to, že všetky e, krajiny zúčastňujúce sa na tomto programe musia rešpektovať, e, rešpektovať ľudské práva napríklad v Bielorusku nerozumejú to, tomu nerozumejú. Oni ich, ich rešpektovanie ľudských eh, práv musí byť jedným z najdôležitejších aspektov eh, vlády. A pokiaľ to tam nefunguje, tak Európska investičná banka nesmie investovať do tejto oblasti. Ďakujem, hovorí pán predseda. Eh, tým sme skončili, ukončili zoznam rečníkov a teraz prejdeme k, ku Catch the Eye dokopy. Tu mám 6, 7 eh, prihlásených, ale ako prvý Sean Kelly. No Pán predseda, nemám problém s týmito projektami Európskej investičnej banky, ktoré sú mimo Európskej únie, predovšetkým pokiaľ ide o boj, projekty, ktoré sa angažujú v boji proti klimatickým zmenám, ale dnes tu hovoríme o tom, ako Európska Únia môže zabezpečiť, aby nedošlo ku stratám pri projektoch, ktoré sú realizované mimo Európskej únie. Európska únia sa snaží do istej miery na týchto bankách však zarobiť aj na mm, pôžičkách do Írska. Tento zisk je až 3%, čo vlastne znamená zhruba 5 miliard. Toto jednoducho nemôže byť takto, nie je to vôbec férové. A vôbec si nemyslím, že to je práv- hľadiska správne. A je to dosť ťažké, aby pochopiť, ako je možné, že od nás očakávajú takéto e, úvery, e, keď projekty a pôžičky do projektov, ktoré sú mimo Európskej únie, tak tam sú úroky oveľa nižšie. Čiže dúfam, že komisia toto zohľadní a že Európska únia sa za tým zamyslí. Teraz má slovo pán Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, vážený pán komisár

Ha žiaľ vypršal. Nech sa páči, teraz má slovo pani Andrzejevská. E, ďakujem, pani prevodničo. Ďakujem pekne, pán predseda. No, podľa môjho názoru e, konanie EIB za hranicami Európskej únie by mala byť e, vykonávaná v súlade s princípmi, ktoré vládnu v Európskej únii samotnej v rámci európskej politiky, e, európskej susedskej politiky. Ehm, Európska únia nemôže pripustiť e, Bielorusko do okruhu e, potenciálnych benefitov z európskych úverov. Pokiaľ by to Bielorusko chcelo urobiť, tak musí rešpektovať práva demokracie, ľudských práv. Európska únia musí vystupovať jednotne, musí robiť tak politické, ako aj finančné sankcie, ktoré by rešpektovanie týchto práv umožnili. Ďakujem pani kolegyňa, pán kolega Odi. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska investičná banka je um, internacionálny nástroj Európska, európske eh, štáty garantujú um, existenciu EIB, notácia AAA je samozrejme dôležitá. Európska únia musí e, skôr či neskôr sa stať akcionárom banky, tak aby sme mohli prepojiť e, úroveň spoločenstva a úroveň jednotlivých členských štátov. Samozrejme vystáva otázka financovania garancií. Myslím si, že okrem iného by mohla EIB takisto po, dostávať e, subvencie, e, mohla poskytovať e, projektové subvencie. Navýšenie limitu o 30 miliónov, tu sa dostávame na výšku celoročného, celoročného rozpočtu EÚ. Ďakujem pán Kozlovský, ďakujem pán predseda. Ja by som chcel e, zagratulovať spravodajcovi, pánovi Kalfinovi, za vynikajúcu správu, ktorý podľa môjho názoru e, veľmi jasne odráža stanovisku Európskeho parlamentu. Predloženie mandátu EIB je mimoriadne dôležité a myslím si, že e, celé toto vyjednávanie sa ukončí úspešne čo sa týka zvýšenia garancií pre e, Stredomorskú úniu, myslím si, že čo sa týka Egyptu, Tuniska a nakoniec aj Líbie, myslím si, že mali by sme podporovať e, demokracie, ktoré, demokracie, ktoré sa rodia v tejto oblasti. Ja považujem ale za dôležité, aby sme zmrazili e, úvery pre Bielorusko, tak ako hovorí moji predrečnice, pretože podľa posledných voli, výsledku posledných e, volieb sa tam nedodržiavajú ľudské práva. E, záverom chcem poblahoželať a skončila sa čas rečníka. Pán ehm, predseda ho prerušuje, pani Gresla, vážený pán predseda, kolegy, kolegovia. My sa nachádzame pred novou vlnou implementácie európskych prostriedkov, finančných prostriedkov cez EIB a ja sa hlásim k slovu, pretože chcem nás varovať. Momentálne EIB ehm, e garantuje 20 miliardami eur ehm, európsky rozpočet. Pokiaľ by táto garancia sa rozpadla, tak dostaneme, dostaneme sa do problémov. Preto si musíme postupy EIB eh, v budúcnosti veľmi presne preverovať. V tretich štátoch eh, tam nemá ani 500 ľudí EIB mm, a Európska komisia tam má okolo 2500. To znamená, že EÚ eh, e by si mohla lepšie kontrolovať využívanie týchto finančných prostriedkov ako EIB samotná. Takže myslím si, že tu vládne určite zahmlievanie v rámci toho mandátu EIB a chcem, aby sme prestali s tým, že by sme mohli socializovať straty a privatizovať eh, zisky iných. My sme zodpovední našim daňovým poplatníkom, našim voličom v našich krajinách a preto by som chcela, a pani Kresler bola takisto prerušená. Dobre, pán Kalas ako komisár môže reagovať to, čo sme si vypočuli v rozprave. Ďakujem pekne, cení členovia. Pár poznámok. Chcel by som zdôrazniť význam tejto diskusie, tento dialog, trialog medzi jednotlivými inštitúciami začne na základe tejto prijatej správy, ktorú dúfam, že príjmeme dnes. Je s našim spoločným cieľom, aby sme toto rozhodnutie prijali do leta, aby sme sa jednoducho vyhli nejakým rizikám, ktoré by mohli súvisieť s nepriatím takéto správy. Toto by jednoducho súviselo s tým, že by sa tieto externé aktivity celé zastavili. Čiže chcem skutočne zdôrazniť, že to je veľmi dôležitá otázka. Takisto by som vám chcel povedať, že Európska investičná banka bola aktívna vo viacerých krajinách, ktoré ktorých sa stali krajiny, ktoré sú dôležité Napríklad egyptské portfólio v Európskej investičnej banke je jedno z najväčších a na základe týchto aktivít banka jednoducho e, poskytla 4,3 miliardy eur do tejto krajiny, predovšetkým do súkromného sektoru. A chcel by som objasniť aj niektoré e, otázky, pokiaľ ide o banku a rozpočet. To sú dve rôzne veci. Banka e, operuje s peniazmi účastinárov a v tomto prípade sú to jednoducho členské štáty, ktoré tam poskytli peniaze a táto banka je zodpovedná aj je zodpovedná za všetky pôžičky a peniaze, ktoré e, vyšli z banky, jednoducho sa musia vrátiť, pretože ide o pôžičky. Kultúra, Bank je hodnotená na základe ratingov, už to tu bolo dvakrát spomenuté, EIB má najvyšší možný rating a nič by túto situáciu nemalo zhoršiť. A to je veľmi dôležité, čiže profesionalizmus tejto banky zabezpečí to, že tento rating je jednoducho symbolom európskych financií a mal by byť aj naďalej udržiavaný. Čiže pokiaľ ide o kontrolu a kontrolu Európskej investičnej banky, tak máme panel, komisia je takisto členom tohto panelu dozorného, všetky členské štáty sú takisto členmi konor, ko, tohto kontrolného panelu. Európska investičná banka môže byť uh, skúmaná aj OLAFom a samozrejme tento panel a vyjadruje aj svoj názor na to, ako je spravovaná táto banka. Čiže tento je skutočne priehľadný demokratický mechanizmus a určuje, ako má banka v rámci tohto rámca postupovať. A takisto by som chcel povedať, že táto európska záruka sa týka predovšetkým politických rizik a nikdy to nevytvorilo nejakú stratu pre európsky rozpočet od samého vzniku tejto banky v roku 1960. Čiže Európska investičná banka je solidnou inštitúciou, avšak je tu viacerá paleta možností, pokiaľ ide o rozhodnutia, že komu požičať a akým spôsobom požičať. Sú tu určité politické usmernenia, o ktorých sa tu hovorí aj dnes a skutočne vaše názory sú veľmi dôležité, majú veľmi veľkú hodnotu a budú takisto e, zobrané do úvahy. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dostane slovo pán Kalfin. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám iba tri riadky, ktoré by som chcel povedať. Európska investičná banka je európskou inštitúciou, je zo súčasťou Lisabonskej zmluvy a ako taká táto inštitúcia by mala byť e, z tých prostriedkov, ktoré pomáhajú dosiahnuť cieľe Európskej únie, či už teda v Európskej únie alebo mimo Európskej únie E, tí, ktorí tu povedali, že to Európska investičná banka by sa nemala interesovať do záležitosti mimo Európskej únie, tak by som chcel povedať, že Európska únia má zahraničnú politiku. Európska investičná banka by mohla v tomto zmysle byť nápomocná, pokiaľ ide dosiahnutie cieľov. Európska investičná banka je finančnou inštitúciou, ktorá má skutočne vysoký, high, vysoký ranking. Je veľmi stabilnou inštitúciou. Všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré sme tu predložili, boli zacielené na to, aby sa táto stabilita aj udržala na trhoch. A zároveň e, to nie je v protirečení s možnosťou podávať správy a vyhodnocovať rozvoj a dopad, na, e, dopad projektov na klímu. A e, toto nezvyšuje riziko, zvyšuje to práve transparentnosť kontroly tejto banky. A to, čo tu povedal pán komisár, a skutočne to veľmi oceňujem. Áno, máte pravdu, pán komisár. Očakával som, že sa dotkneme aj nejakých citlivých otázok na rade. Tieto boli diskutované už na rade, ale zatiaľ ešte neboli rozhodnuté. To sa týka napríklad e, zmiešania alebo zlúčenia pôžičiek, ako by sa mohli zefektívniť. E, rozvojová pomoc a Európska únia je najväčším donorom, poskytovateľom finančných prostriedkov a máme skutočne malú vizibilitu. Ľudia nás nevnímajú, že my takto podporujeme. Čiže sú to dosť citlivé otázky a mali by sme sa snažiť spolupracovať s radou, aby sme jednoducho našli lepšie možnosti, ako zlepšiť efektívnosť všetkých finančných prostriedkov, ktoré míňa Európska únia na tieto projekty. Ďakujem za vašu podporu a očakávam, že budeme mať široký koncenzus a že budeme mať aj veľkú e, väčšinu, pokiaľ ide o podporu tohto návrhu. Ďakujem pekne, pán predseda. Bueno. Ďakujem pekne. A týmto je tento bod e, dnešného programu uzatvorený. E, bude sa hlasovať o 12. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu. Ide o